robil, bol niekedy v Oxforde v továrni Mini a um, e, povedal tým pracovníkom, že áno, Volkswagen potom s vami môže mať problémy, ale mne to je jedno, vy o svoju prácu môžete prísť, hlavne aby mne sa splnil tento môj sen. E, mal takúto odvahu a úprimnosť? Alebo doktor Liam Fox povedal niekedy, že keď som vyhlásil, že to bude najľahší, e, najľahšia obchodná dohoda v histórii ľudstva, ale v skutočnosti to bude najkomplikovanejšia dohoda, ako sa ukazuje po referende. Išiel Boris Johnson za lekármi a sestrami NHS e, a povedal im, áno, slúbil som vám 350 miliónov týždenne Liber naviac, ale žiaľ, tento slúb sa nedodrží. E, Urobili to títo ľudia? Ja myslím, že keď z tejto situácie nejakým spôsobom chceme výjsť, tak by bolo dobré, aby preukázali istú väčšiu skromnosť než doteraz. A tiež som presvedčený o tom, a ja sa len odvolávam na správu e, britskej vlády, ktorá bola zverejnená v novembri minulého roku, kde sa hovorí, že ak dôjde k Brexitu bez dohody, bude to stáť približne 9,3 ekonomického rastu. Ste ochotní zaplatiť túto cenu? Pýtam sa tých brexiterov na tejto strane. Chce, ste ochotní zaplatiť túto cenu? Ste ochotní uh, ste ochotní vzdať sa všetkých týchto pracovných eh, miest v Británii kvôli tomuto vážmu uh, eh, snu tzv. suverenity? Čo tá suverenita prinesie? Mr. Coburn. Pán Coburn. Pán Coburn upozorňuje predsedajúca, prepačte. Slovo má pán Timmermans predsedajúca vstupuje. Pán Coburn, prosím vás, vy a ja máme veľmi osobitný vzťah. Ja som zvláštna, neviem, čo ste vy, takže prosím vás, neprerušujte. Viem, e, pán Atkinson má niekedy so mnou problémy. Poprosím vás, aby ste počuli, počúvali e, s rešpektom. E, ja vás, ja vás chcem poprosiť, aby ste počúvali a možno sa aj niečo poučili. pokračuje pán Timmermans. Ja som si vypočul pána Coburna, ktorý hovorí, že sloboda je dôležitejšia. Teraz to povedal. Áno, tak nájdete tú odvahu, choďte do Sunderlandu, choďte za tými zamestnancami v továrne Nissanu, choďte do Oxfordu, do továrne Mini a povedzte im, áno, táto moja tzv. sloboda je dôležitejšia než vaše, vaša práca, vaše životy, vaše peniaze. Skutočne to urobte, nájdete tú odvahu a potom choďte ešte do Írska, choďte do Írska, tam, kde od 98. vládne mier a stratilo sa akékoľvek násilie. Povedzte ľuďom tam, tá, tento môj sen je imaginárny sen je dôležitejší než vaše životy a než váš mier. A ja budem akceptovať aj tvrdú hranicu, len aby sme mali e, tento svoj Brexit bez dohody. Nájdete tu odvahu, choďte tam. A počúvam často, pokračuje pán Timmermans, e, viete, hovorí vám niečo 16,1 e, milióna takéto číslo? Nikdy som to nepočul, že by to tu odznelo. Ja som dokonca počul 17,4 milióna, že? Ale 16,1 milióna je číslo, ktoré som počul. To sú tiež britskí občania, ktorí hlasovali za to, aby Británia zotrvala a títo ľudia nezmizli. Čiže nie je náhodou podstatou európskej demokracie, že rešpektujeme aj stanovisko menšín v našich krajinách? nie je podstatou demokracie ako takej, že sa snažíme budovať e, mosty a hľadať riešenia, ktoré je možné realizovať tak, aby väčšina ľudí v našich spoločnostiach boli, bola spokojná. Nemalo by to fungovať takto, takýmto spôsobom by sme nemali k politike pristupovať. A buďme, buďme veľmi jasní. Prečo komisia tak e, e, tak jednoznačne stojí za tým, aby existovala integrita. Prečo tvrdíme, že by mali byť otvorené hranice? Ja vám e, dám jeden príklad. Ak z nejakého dôvodu Británia by sa rozhodla, že uzavrie obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, svoju vlastnú dohodu, dáme tomu e, kuratá napumpované chlórom budú prichádzať do Británie, Briti si to schválili, ale potom cez tie otvorené hranice budú prúdiť k nám a my, po, my budeme musieť povedať našim občanom, nemôžeme vás chrániť pred niečím, čo sme sa dohodli, že nechceme. To jednoducho nemôžeme svojim občanom urobiť. Preto budeme vždy chrániť integritu nášho vnútorného trhu. My e, robíme naozaj maximum, pomaly sa staveme na hlavu, aby sme e, vám vyšli v a Ja tu chcem zložiť poklonu Mišelovi Barnerovi. Snažíme sa naozaj zmieriť tie, alebo zjednotiť tie požiadavky pani Mejovej a jej mantinely s tými našimi, s tou našou jednoznačnou povinnosťou chrániť Európsku úniu a integritu vnútorného trhu. Čiže dohoda o vystúpení je najlepším a pokiaľ viem jediným riešením tejto dilemy a ja dúfam, že to je vec, ktorá bude dobre pochopená. To je jednoducho stanovisko, ktoré komisia obhajuje vo vašom mene a väčšina tohto parlamentu to podporuje a budeme to robiť naďalej, aby sme chránili záujmy európskych občanov bez ohľadu na to, či žijú v kontinentálnej časti alebo vo Veľkej Británii. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne. Ja vám, pán podpredseda Timmermans, teraz pani Čiot za radu vážená pani predsedajúca, vážené poslankyňa a poslanci, dámy a páni. Chcem poďakovať za vaše vystúpenia, za vaše pripomienky v tejto rozprave. Ja budem informovať e, predsedu rady o tom, čo tu odznelo. Je však jasné, že Brexit je pre lídrov a bude pre lídrov nasledujúci týždeň veľmi naliehavá záležitosť. Vzhľadom k tomu, že je to vec, ktorá je veľmi naliehavá, budeme musieť riešiť aj tie strategické výzvy, ktoré budú definovať našu spoločnú budúcnosť v nasledujúcich rokoch. A v tomto duchu tie rôzne témy, ktoré sa dostanú na stôl lídrov na samite, budú zahrňať aj uvažovanie o našom nasledujúcom strategickom programe. A nasledujúce stretnutie bude neformálny summit v Sibiu, kde nastane kľúčová chvíľa, kedy budeme môcť hovoriť práve o tomto zlome v tejto dlhodobej agende, v tomto dlhodobom strategickom programe. Takže vám ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujeme pani Čiot, hovorí predsedajúca, uzatváram túto rozpravu. Dobrý deň. Otvoríme časť hlasovania. Prosím, zaujímite svoje miesta. Nech sa páči. Vážení kolegovia, Viac ako pred jedným rokom sme hovorili o pozícii bezpečného užívania, ktoré by obmedzila vývoz zbraní do, do diktatorských krajín a takisto aj vývoz šifrovacieho softvéru. My sme sa potom podpísali s cieľom ochrany ľudských práv a takáto si nové diktátorské režimy v Afrike a na Blízkom východe a tie staré režime, režimy ako Čína a podobne sú čoraz opresívnejšie. Vražda e, novinára Jamala Khashoggiho prostredníctvom Saudskej Arábie iba za to, že sa postavil na stranu slobody e, sú súčasťou dnešných správ. E, tieto zločiny boli umožnené e, tým, že mali k dispozícii aj európske technológie a tieto európske technológie boli v zlých rukách. My nemôžeme byť súčasťou tohto procesu. Snažíme sa chrániť týchto ľudí, a ktorí hovoriť úprimne a ktorí chcú žiť život eh, v slobode. Európska rada s nami nesúhlasí a odmietla prijať spoločnú pozíciu, aby sme začali e, o týchto veciach diskusiu. Bola to posledná alebo veľmi náhla zmena názoru e, Emanuela Macrona. E, Fínsko, ako aj ostatné členské štáty, sú presvedčení, že v spoločnosti by mali byť e, práve komplicmi v takomto konaní a ešte si popri tom zarobiť. Vyzývam radu, aby počúvala e, všetky mimovládne organizácie a mm, aby počúvala Európsky parlament, aby sme nemali zisky z takýchto e, konaní. Dobre, a teraz prejdime na hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne, pán Buchner. Chceli ste teda povedať ešte niečo eh, k vašej správe. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa pani Mihajlovej. Hlasujeme spolu, hlasujeme menovate, menovite, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa pána Zdrojevského. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa pána Zlotovského Hlasujeme nominálne, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené správa pani Fotigy. Hlasujeme nominálne, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalšia správa pani eh, Fotigi, dohoda o spolupráci partnerstva a rozvoj medzi EU a Afganistánom, pozmeňovací návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Odsek 48, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, odveríme si to, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. si návrh 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Hlasujeme menovite o uznesení ako o celku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa pani Makovej. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Správa pani Hautmann. Rozsah pôsobnosti a mandát osobitných zástupcov EU. Nezostal som nič, žiadne písomné námietky k tomuto odporúčaniu. Preto to považujem za schválené toto odporúčanie. Správa pani Lockergarda. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Prvé čítanie parlamentu teda skončilo správa pána Koelia, pozmeňovací návrh. Hlasujeme eh, spolu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. Pozmeň, pozmeňujúci návrh. Schválené? Overíme si to. Eh, pravdepodobne je to schválené. Ale aby sme si to overili, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Dopustil som sa závažnej chyby. Pozmeňovací návrh 252D. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté pozmeňovací návrh 253, prvá časť. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. zamietnuté. Druhá časť. Eh, hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 254D. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté Pozmaňovací návrh 235 až 241. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Hlasujeme o návrhu správy ako celku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené prvé čítanie parlamentu je týmto uzatvorené. Správa pani Dali, Fond pre azyl. Hlasujeme spoločne na prenávrhu z gestorských výborov, ktorí za, proti, zdržali sa schválené pozmeňujúci návrh 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 7 v troch častiach. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. schválené. Druhá časť, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Tretia časť, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Štvrtá časť, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. schválené. Pozmeňovací návrh 8. Hlasujeme nominálne. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 12 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti. Schválené. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené Pozmeňovací návrh 17. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 18. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňovací návrh 19. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňovací návrh 24. Overíme si to. E, časť 19. Kto je za, schválené. Bolo to veľmi náročné. Pozmeňovací návrh 24, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeňovací návrh 26, kto je za, kto je proti, schválené. Chcete si to overiť eh, pri tej druhej časti?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 Schválený pozmeňovací návrh 34. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený pozmeňovací návrh 37. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Odveríme si to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie.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 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti. Overíme si to, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. D tretia časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. 49, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal Overíme si to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmenujúci návrh 52. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 57. Eh, hm, Kto je za? Proti? Zdržali sa. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Voveríme si to. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené.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 prvej časti, proti, zdržal sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržal sa, schválený. 73 za, otváram hlasovanie, hlasujeme menovite. Zatváram hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 79. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 81. časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 82. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 82. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 84. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Kiusa.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 schválené. 170, 169, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 176, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 177, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 179, kto je za, kto je proti,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 195, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené 209 za, proti, zdržali sa, schválené 210 za, proti, zdržali sa, schválené 216, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené druhá časť, za, proti, zdržali sa, e, schválené 224 za, proti, zdržali sa, preveríme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 232, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 261 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6, 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 69 za, proti, zdržali sa, schválené. 262 odpada, čiže 70-71. Kto je za, kto je proti, zdržali sa a schválené. Pada 263, 72, kto je za, proti, zdržali sa, e, schválené. Pada 264, 76, kto je za, proti, zdržali sa, e, schválené. Preveríme si. K 76. otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Čiže 252 odpadáva. 77. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Čiže odpadáva 253. Pozmeňovací návrh 93, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Padá 4. 103. Prvá časť, e, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Tým pádom odpadáva 5, 256, kto je za, proti, zdržali sa, Preveríme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 123, kto je za, proti, zdržali sa. Musíte dvíhať ruky, aby sme to vedeli lepšie, ale dobre, overíme si. 123. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odpadáva 257, 265D, kto je za, proti, zdržali sa, s, e, zamietnuté. 133, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 266D, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 143, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 183, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odpadáva 258, 259, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme si, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 185, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 267 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 268D, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 204 za, proti, zdržali sa, schválené 269D, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 206, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 270D, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. 208. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 271D. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 219. Za? Proti? Zdržali sa? Preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 272, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 273 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 228 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, Preveríme. Otváram hlasovanie. Za, končím hlasovanie. Prijaté. Čiže odpadáva 250, 42 za, proti, zdržali sa. Preveríme. Takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 251. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 260D. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 59. Za? Proti? Zdržali sa? Preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz hlasovanie o návrhu komisie. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Prvé čítanie parlamentu je týmto uzatvorené. Správa e, pani Fajon. Pozmeňovací návrh 210. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz tu máme pozmeňovacie návrhy príslušného výboru, hlasovanie v bloku, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 8, kto je za, proti, zdržali sa, e, schválené. 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 16 za, proti, zdržali sa, schválené 19 e, za, proti, zdržali sa, schválené 40. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené 41. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené 42, Otvára, e, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme si to, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. O, schválené 53. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 57. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 58 za proti, zdržali sa, schválené 61 za, proti, zdržali sa, schválené 62 za, proti, zdržali sa, schválené 64 za, proti, zdržali sa, schválené 65 za, proti, zdržali sa, schválené 66, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené 66, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené 73 za, proti, zdržali sa, schválené 76 za, proti, zdržali sa, schválené 85 za, proti, zdržali sa, schválené 92 za, proti, zdržali sa, schválené 93 za, proti, zdržali sa, schválené 108 za, proti, zdržali sa, schválené 114, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené tretia časť Chcete si preveriť druhú časť? No, že chcete si to dobre, takže preveríme si, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Tretia časť za, proti, zdržali sa, schválené. 146 z, z, e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 148 za, proti, zdržali sa, schválené. 149 e, za, proti, zdržali sa, schválené. 150 za, proti, zdržali sa, schválené 166 za, proti, zdržali sa, schválené 167 za, proti, zdržali sa, schválené 169. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 186. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. schválené 197, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 201. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 205, e, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 213 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 214D za, proti, zdržali sa, zamietnuté 215D za, proti, zdržali sa, zamietnuté 211D za, proti, zdržali sa, zamietnuté 65 za, proti, zdržali sa, schválené 77 za, proti, zdržali sa, preveríme si. Takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 206 odpadáva. 216D za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 164 za, proti, zdržali sa. Preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Odpadáva 207. Takže 208, kto je za, proti, zdržali sa. E, schválené 217D za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 218D za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 209 za, proti, zdržali sa. Schválené odpadáva 172, e, takže 212D, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz e, celému návrhu. menovité hlasovanie otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Blahoželáme. Prvé čítanie v parlamente je teda ukončené. Správa pani Holmajer to je mm, týkajúce sa fondu interné, e, vnútornej bezpečnosti. Prvá, e, prvé blokové hlasovanie za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovacie návrhy 1, e, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Osmička za, proti, zdržali sa, schválené. 9 za, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 11 eh, za, pardon, prvá časť, eh, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Eh, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 17. Kto je za? proti, zdržali sa, e, schválené 23, menovité, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, schválené 24, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 27 za, proti, zdržali sa, schválené 47, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 50. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené tretia časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Štvrtá časť. E, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 53. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 54 za. Proti zdržali sa, schválené 58 za, proti, zdržali sa, schválené 61. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené 68. Kto je za? Druhá časť, chcete si to preveriť? Dobre. Takže 61. druhá časť, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací rok 68. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 71. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 77. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 70, 79. Prvá časť za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť za? proti, zdržali sa, schválené 93, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 94 za, proti, zdržali sa, schválené o 118, Metovité otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 124, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 127 prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené 128, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 129, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené 132 prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené 166 za, proti, zdržali sa, schválené 157D za, proti, zdržali sa, zamietnuté 158D za, proti, zdržali sa, zamietnuté 155 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 12 za, proti, zdržali sa, schválené 159 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže 159 je schválené. No ale pre istotu si to preveríme. Takže otváram hlasovanie. Schválené. 25 odpadáva. 156D za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa. Preveríme si. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. schválené. Takže hlasujeme o celom, o celej správe otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Prvé čítanie parlamentu je týmto, je týmto ukončené. Správa Ajuzo, pani Ajuzo, pozmeňovací návrh 199, 195. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. koniec hlasovania. Schválené. Prvé čítanie parlamentu je týmto ukončené. Správa pani Wilken. E, pozmeňovací rok 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. schválené. A prvé čítanie parlamentu je ukončené. Správa pani Harkin a, pána, a pani Lambert, e, pozmaňovacie návrhy 11, 11, 11, kto je za, proti, e, zdržali sa, schválené 12 za, proti, zdržali sa, schválené. Menovité hlasovanie o celej správe. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené prvé čítanie parlamentu je týmto ukončené. Správa Izabeli de Monte. Pozmeňovací návrh 10. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené a prvé čítanie parlamentu je týmto ukončené. Správa pána Teličku. Pozmeňovacia 18. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené a prvé čítanie parlamentu je týmto ukončené. Správa týkajúca sa pravidiel e, Námorného rybárskeho fondu. E, pán poslanec Kadek. Eh ah Ďakujem, pán predseda, kolegyňa, kolegovia. Budeme hlasovať o dvoch naliehavých opatreniach týkajúcich sa rybolovu, aby sme boli pripravení na prípad, že nedojde k dohode medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom pred 29. marcom 2019. Ehm, dolná snemovňa. Od včera večer odmietla návrh Terezy May. Pripomínam, že tieto naliehavé opatrenia sú uplatniteľné len v prípade, to, že nebude deal, ale eh, všetci chceme Eh, aspoň teda väčšina z nás, eh, do, aby sa našla dohoda, tak eh, táto dohoda voľnom obchode medzi, a, a colnej únii musí byť podmienená dohodou, ktorá bude recipročná teda o prístupe k vodám a k zdrojom, tak ako je to dnes a o tom nie je možné rokovať. Takže hovorím v mene výboru pre rybolov, ktorý chce pripomenúť svoju pozíciu k budúcim vzťahom medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Ďakujem pekne. Grazie. Grazie, Ďakujem pekne, pán poslanec Kadek. A teraz budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, takže týmto hlasujeme o celej správe, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. A e, je ukončené hlasovanie. Schválené. Teraz je prvé čítanie parlamentu, aj v tomto prípade uzatvorené. Teraz ide o oprávnenie na rybolov. E, stále je to ešte výbor pre rybolov. Pozmeňovací návrh 1. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. E, návrh komisie. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Takže týmto je prvé čítanie v parlamente aj v tomto prípade ukončené. Teraz tu máme správu pána Ertuga. Pozmeňovací návrh 1, CP1, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Schválené pozmeňovací návrh 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Schválené Eh, Odpadáva tým pádom 1CP2. Hlasujeme o celej správe. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. A týmto sa končí prvé čítanie parlamentu. Európa, ktorá chráni čisté ovzdušie pre všetky všetky, u, teda máme tu pozmeňujem 21, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Jednotka, e, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté, pozmeňujem návrh 8. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. schválené. 22. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Dvojka. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Odpadáva pôvodný text v dvoch častiach, takže odsek 4, prvá časť, kto je za, e, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. E, odsek 5, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválené. 31 za, proti, zdržali sa. Preveríme si, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 32, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, trojka, menovité, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 9. E, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 10. E, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 9. E, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. zamietnuté. 10, kto je za, proti, zdržali sa. A prosím vás, aby ste zdvíhali ruky. Preveríme si. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Uh, odsek 16, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 17, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 18, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, metomité, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. 23. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 21. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválené. 40. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 41 za, eh, pardon, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pôvodný text, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, za, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 25, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 26, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 15, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme si to, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 28. Ehm, prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa schválené. Pozmeňovacie 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 11. Ehm, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 12. Kto je za? Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 24. Overujem, overíme si to. K bodu 12. Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím si, že je to zamietnuté, ale overíme si to. Otváram hlasovanie. Zamietnuté odsek 35, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmením veci návrh 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, overíme si to, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, schválené. 37. Dr- eh, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. 17. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. 40. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 33. Eh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Odsek 42, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené 43. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené 44. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené 18. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené 45. Kto je za, kto je Áno. Pozmeňovací návrh 18, kto je za, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 45, kto je za, kto je proti, kto je sa zdržal, 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 50, kto je za, prvá časť je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Tretia časť za, proti, zdržali sa, schválené.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 Schválené pozmeňovací návrh 6. Otváram hlasovanie.